opatrenia nadvezujúce na usmernenia pre činnosti zamerané na podporu slobodných povolaní. Prvý rečník je autor otázky na ústne zodpovedanie a prvý, kto sa ujme slova, bude pán predseda Antonio Tajany. Máte dve minúty, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda, pán komisár, vážení poslanci. 4 milióny slobodných povolaní e, produkujú 11 miliónov e, pracovných e, miest s obratom Poprosím o kľúd. Takže e, hovoril som o tom, že 4 milióny e, slobodných povolení e, vytvárajú 11 miliónov pracovných príležitostí a je tu e, 5 miliard obratu. Musíme podporiť túto skupinu e, pracovníkov, musíme vyriešiť problémy, ktorým čelia slobodné povolanie, aby sa dostali k úverom a zbavili sa administratívnych e, nákladov, ktoré sú nezmyselné. Musíme zabezpečiť, aby slobodné povolania e, mali rovnaké príležitosti, ktoré sú otvorené pre malé a stredné podniky, ako napríklad prístup k európskym tendrom, priamým a nepriamým z regiónov. Musíme tiež e, zhodnotiť úlohu profesionálnych fondov, aby sa zaručili rozličné investície. Tak e, keď som bol v ITRE v roku 2014, tak som podporil sériu odporúčaní rozvoj týchto slobodných povolaní v Európe nielen zlepšením prístupu k úverom, ale aj lepším eh, profesionálnym vzdelávaním, informáciami a prístupom k internacionalizácii. Nastal čas, aby sme tieto odporúčania implementovali a zmysel tej otázky na ústne zodpovedanie, ktorú som vypracoval z politiky, eh, je spýtať sa komisie, ako eh, chce nadviazať na tieto záväzky. Sú to silné záväzky a zaangažovanosť Eh, zo strany komisárky Bienkovskej. Eh, môžem vás ubezpečiť, pani komisárka, že môžete počítať s podporou veľkej väčšiny tohto parlamentu pokiaľ ide o návrhy, iniciatívu, politickú iniciatívu a financovanie toho, čo je kľúčovou skupinou pre obnovu um, pracovného trhu Európy. Európske inštitúcie tam musia byť toho súčasťou. Očakávame silné politické iniciatívy z vašej strany, aby sa zaručil rozvoj slobodných povolaní, väčšia sloboda a menej byrokracie. Ďalší autor je pani Evelyn Gebhardt. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda, pani komisárka. Slobodné povolania sú mimoriadne dôležitými povolaniami a naozaj veľmi dôležité pre spoločnosť v Európskej únii. Tieto medzi týmito povolaniami sa nachádzajú veľmi vysoko keď kvalifikácie v oblasti justície, zdravotníctva, bezpečnosti a podobne. Pre, preto, keďže je tu taká vysoká e, miera kvalifikácie, je dôležité, aby tu boli jasné pravidlá, ktoré zabezpečujú aj bezpečnosť e, a kvalitu výkonu týchto povolaní. Súhlasili, dohodli sme sa s kolegyňou Žanin, že nechceme tu nejakú byrokraciu, len potrebujeme takú bezpečnosť, spoločnosť, ktorá umožní vysokú kvalitu služieb v tejto oblasti. A práve o to ide, že toto potrebujeme v rámci presadzovania e, smernice o povolaniach. E, teraz prebieha vyhodnotiaci proces a viem, že v tejto oblasti je tento proces e, preverovaný a skúma sa. A otázka tu je, ktorú si kladieme a ktorú by som vlastne chcela počuť aj od vás ako odpoveď, že aký um, stimul existuje tu v tejto oblasti a, a čo vy očakávate od vyhodnotenia tohto procesu a aké konsekvencie či dôsledky chcete potom z toho vyvodiť pretože my chceme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 postarať o to, aby služby sa poskytovali čo na najvyššej úrovni, aby e, spotrebitelia, či už sú to pacienti, alebo jednoducho tí, ktorí tieto služby využívali, aby mohli si byť istí, že naozaj dostanú aj zodpovedajúcu kvalitu. Ďakujem pekne. Vielen Dank. Predseda, ďakujem pekne. Pani Evelyn Gebhardt, a teraz e, dám slovo pani, komisár, pani e, komisárke Bieňkovskej. Ďakujem pekne, pán predseda predseda, vážení ehm, poslanci. Chcela by som poďakovať eh, za to, že chcete zúrazniť úlohu slobodných povolaní v Európe, pretože, ako, vy, ako aj vaša otázka vyjadruje, tieto sú eh, povolania, ktoré majú vysokej mieru podnikateľského ducha právnici, architekti, inžinieri. Tie jednoty naozaj sú tými naozaj nezávislými podnikmi a vlastne tiež prispievajú ekonomickým úspechom. Sú tu podniky, podnikatelia, ktorí tvoria pracovné miesta a vysokokvalitné produkty a služby. Z tohto dôvodu Európska komisia e, by chcela osobitne podporovať liberálne profesie aj v rámci svojho akčného, akčného plánu 2015 15 v rámci podpory um, výkonu slobodných povolaní, eh, ako napríklad eh, zabezpečenie prístupu k know-how, prístupu k trhom, prístupu k peniazom, k financiám a táto autonómna pracovná skupina, ktorá sa tejto otázke venovala, pripravila určité odporúčania a dokončí sa táto práca do konca tohto roku a e, točí sa okolo piatich tematických okruhov. Prvá vec je e, podnikanie, vzdelanie a výcvik, pretože si liberálne povolanie vyžaduje aj manažerské a podnikateľské schopnosti. Tu by som chcela poviesť, že liberálne povolania už môžu využívať program Erasmus pre mladých podnikateľov. Druhý, druhý blok sa týka z umožnenia dostupného financovania a z tohto pohľadu treba zdôrazniť, že Často sa tu ponúkajú peniaze ako napríklad z programu COSME, Horizon 2020 a tiež z siete Enterprise Europe. Tretia časť či téma e, analizuje prístup k trhom, štvrtá téma e, analizuje schopnosť znižiť regulačný rámec e, pre slobodné povolania, pričom by sa identifikovali úzke miesta a najlepšie praxe a napokon práca pracovná skupina vyjadrila svoju túžbu posilniť účasť zastúpenia zastupcov eh, okruhu slobodných povolaní aj na európskej úrovni a preto budú pozvaní, aby sa zúčastnili na zúčastnenia zhromaždenia malých a stredných podnikov v novembri tohto roku v Luxembursku a tým by sa umožní s ľuďom, ktorí vykonávajú slobodné povolanie, aby boli dobre informovaní. E, pokiaľ ide o výkon toho slobodného povolania, treba povedať, že Európska komisia v súčasnosti vykonáva transparentné alebo vyhodnotenie transparentnosti v každom členskom štáte, že ako sa dodržiava smernica o kvalifikáciách a no, to, to prieskum v spolupráci s národnými orgánmi už identifikovalo viac ako 5000 regulovaných povolaní. Toto je napomocné, pretože vieme, že väčšina regulovaných povolaní, liberálnych povolaní sú vlastne regulované povolania. Regulovanie profesí či povolaní môže obmedziť možnosť zamestnávania. V tomto kontexte chcela by som spomenúť, že komisia príjme svoj plán ale takisto pripraví aj stratégiu pre vnútorný trh, ktorá bude k dispozícii 21. oktobra a kľúčovým prvkom bude odstraňovať prekážky v službách a posilnení z vnútorného trhu a tiež podporou liberálnych povolaní. Ja veľmi rada budem diskutovať o tejto otázke potom, keď bude prijatá stratégia pre vnútorný trh, pretože je to veľmi komplexný dokument, ktorý obsahuje určité nové body, ktoré sme my doplnili. Takže veľmi pekne ďakujem za túto otázku, ale tiež e, vás vítam aj, alebo pozývam na ďalšiu diskusiu s nami neskôr predseda. Ďakujem pekne pani komisárke. Teraz prejdeme na jednotlivé politické skupiny za EPP. Má slovo na pol minúty Andrea Šváb, pán predseda, vážení kolegovia, pani komisárka Bieňkovská. Ďakujem pekne za vaše vyjadrenia. Tak, to, ako ste, ste predstavili otázku liberálnych alebo slobodných povolaní v e- Európsk, na európskom priestore. Už eh, v podstate sa tomuto vyjadril aj pán kolega Tajani, ale je sú tu určité um, konania proti, alebo počuli sme o tom, že teda sa bude postupovať proti niektorým členským štátom za to, že nedodržiavajú príslušnú legislatívu alebo príslušné zmluvy. A však je treba posúdiť možno, že či príslušné opatrenia, ktoré chcete prijať, sú naozaj um, správnym smerom. Zároveň aj pani komisárka, v našom záujme takisto e, je to, aby slobodné povolania zo svojej samotnej povahy, aby naozaj mali svoje miesto v našom vnútornom trhu v Európskej únii a vlastne tvoria tú klas to je tá klasická časť vnútorného trhu v porovnaní s tým novým, s tou novou digitálnou časťou a tu by um, bolo dobre, keby vy ste vlastne eh, tu vyjadrili podporu týmto povolaniam, keď budete o tomto diskutovať v eh, v najbližšom čache aj v najbližších mesiacoch. Ďakujem pekne. Vielen Dank. Predseda, ďakujem pekne za skupinu socialistov a demokratov, pán Nikola Danti, na jednu minútu. Ďakujem pekne, pán predseda, pani komisárka, kolegovia Európska únia by mala byť e, postavená na e, vedomosti, respektíve vedomosti sú základom rozvoja, takže musíme urobiť e, oveľa viac. My, keď chceme aj um, po, podporovať na báze údajov, ktoré máme k dispozícii vnútorného trhu. Ja si myslím, že je veľmi dôležité, aby sme vsadili práve na e, vzdelávanie, tak aby sme mohli e, obstáť v celosvetovej konkurencii. Je dôležité aj znížiť byrokratickú záťaž a je treba aktualizovať aj legislatívu, tak aby boli tu príležitosti pre výkon slobodného povolania vítame aj to, čo dnes povedala pani komisárka, že je potrebné aj zlepšiť integráciu, aby došlo k príslušnému rozvoju tohto dôležitého sektoru pre náš vnútorný trh. Predseda, ďakujem pekne, pán Danty. Teraz pani Dita Charanzová za ALDE. Máte jednu minútu. Ďakujem pekne, pán predseda, pani komisárka, od lekárov, právnikov, architektov. E, Slobodní e, povolania sú súčasťou nášho života. Je treba s nimi zaobchádzať pri plnom rešpektovaní. E, preto je veľmi dôležitý článok 39 zmluvy. Je však odôvodnené, že niektoré ak, ak, Komisia musí byť mimoriadne prísna, keď rozhoduje o tom, že čo je akceptovateľný dôvod um, a vyzvať alebo konať proti tým členským štátom, ktoré nedodržiavajú príslušné predpisy alebo zákon. Aj českí inžinieri alebo účtovníci, účtovníci čelia byrokratickým prekážkam, keď by napríklad chceli vykonávať svoje povolanie v Nemecku. E, čiže vlastne e, môže byť, že aj e, nemeckí občania vlastne prichádzajú o možnosť kvalitnej služby a e, takéto postupy sú vlastne proti aj slobode pohybu, čo je základným právom. Ďakujem pekne. Pite Constance Le Grip, Ďakujem pekne, pani Le Grip. Merci, monsieur le... Ďakujem pekne, pán predseda od počas predošlého mandátu ako spravodajkynia k revízii smernice, ktorá sa týka uznávania profesionálnej kvalifikácie, e, sa dnes s radosťou na vás obraciam. V rámci výboru pre vnútorné otázky sme sa veľmi snažili, aby táto oblasť bola efektívnejšia a jednoduchšia, aby smernica uznávala profesionálnu kvalifikáciu a ja teda dnes večer čelím veľmi e, vážnej výzve mojho čiasice. Ide o mobilitu e, zamestnancov v tejto oblasti e, a mobility v celej Európe, aby sme podporili e, e, túto oblasť v Európe. Revidovaná smernica uznávanie profesionálnej kvalifikácie je spojená s európskou profesionálnou kartičkou, teda tento konkrétny praktický nástroj, ktorý by mal zlepšiť a zjednodušiť možnosti uznávania týchto kvalifikácií v Európe. Ide o niektoré regulované profesie. Kde sa teda nachádzame dnes, pani komisárka, v implementácii um, uznávania týchto profesí, kde je tá európska profesná kartička. Boli tu zahajené konzultácie zo strany Európskej komisie, aby e, farmaceuti, fyzioterapeuti, inžinieri a lekári mohli z tohto profitovať. Aká, aké sú nadväzné kroky na túto smernicu, ktorá bola ukončená počas predošlého mandátu? Ďakujem. Ďakujem pekne. A Teraz má slovo Otmar Karas a minúta a pol. Frau Kommissarin, Herr Präsident, meine Damen und Herren. Ďakujem, pani komisárka. Už v roku 2003 sme mali takéto uznesenie k pravidlám súťaže a trhu pre slobodné povolania. Aj vtedy bol na to jednoduchý dôvod, lebo tieto slobodné povolania sú kotvou stability našej ekonomiky, ale tieto povolania sa pred novými výzvami a požiadavkami, najmä v dobe digitalizácie a globalizácie. U nás je ale jasné, že slobodné povolania majú v, v zásade vždy akademickú úroveň vzdelania a vysok, vysoký podiel kvalifikácie. Sú to nezávislé povolania, e, neutrálne povolania, stoja na sebe, e, pokrývajú rôzne služby a nemožno ich zamieňať s ani remeslami. Takéto služby pre všetkých občanov vo všetkých regiónoch za primerané ceny. A keď tu hovoríme o regulácii, tak vždy hovoríme len o tom, že potrebujeme pravidlá, ktoré zabezpečujú slobodu, nezávislosť a istotu slobodných povolaní, pretože slobodné povolania nepotrebujú nadmieru pravidiel, musia dokázať nezávisle pracovať v slobodnom duchu. Ďakujem veľmi pekne, pán kolega Kalas. A teraz dávam slovo kolegovi Salinimu. Jedna minúta, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Dobrý večer, pani komisárka. Táto otázka, ústna otázka, sa zameriava na vec, ktorá bola predmetom bohatej diskusie, ale ako už kolegovia povedali, Nebol tam dostatoč, nie je tam dostatočná e, štruktúra momentálne. V minulosti to boli profesie, ktoré e, už existovali aj v minulosti, ale teraz podliehajú e, internacionalizácii a dôležité je aj financovanie. Chcel by som poukázať na to, že ak sa nebudeme dôslednejšie zaoberať touto vecou, tak uvidíme, že, že veľmi často sa neuznáva to, čo, aké problémy majú tieto povolania lebo veľmi často nemajú prístup k ani tým peniazom, ktoré dáva Únia k dispozícii na inovácia. Preto to treba zohľadniť. Ďakujem, e, hovorí pán Salini a slovo má ďalší rečník. Ďakujem pekne, pán predseda. Veľmi sa teším, že dnes sa venujeme tejto téme. Voľné, slobodné povolanie majú veľkú dôležitosť nielen na pracovnom trhu, ale aj pre celú spoločnosť. Podľa mňa je potrebné rozhodným spôsobom umedziť e, byrokraciu, pretože je mnoho slobodných povolaní regulovaných. Žiaľ je, sú tu silné lobby v prípade mnohých profesí a to má veľmi silný vplyv na politiku mnohých členských štátov a preto sa nedela, nedeje veľa v oblasti deregulácie, ale naopak opačne. E, nadmerná regulácia vedie k zlým dôsledkom, napríklad ohraničujú možnosť výkonu slobodného povolania pre nových adeptov receptov, čo vedie k zvýšeniu nezamestnanosti. Tiež e, zvyšujú sa náklady na výkon slobodných povolaní a tiež e, tým pádom, že je, ohraničená, je, pri, je, že je ohraničená konkurencia, tak vlastne dochádza k zvyšovaniu cien týchto služieb. Je preto potrebné konať aj na európskej úrovni, aj na úrovni členských štátov a myslím si, že týmto smerom by mala postupovať komisia smerom k deregulácii predseda. Ďakujem pekne aj za to, že ste dodržali čas. Uh, uh, A teraz čas spontánnych vystúpení. Pani Kakia je tu. Ja som nepožiadala o čas k tejto téme, ale na budúc, k budúcej téme ospravedlňujem sa. Takže ško- ospravedlňujem sa, ja hovorí predseda. Pána Protis Marias. Ďakujem, pán predseda. Slobodné povolania prispievajú k ekonomickému rastu členských štátov EÚ, ako sme po, počuli, máme 4 milióny e, takýchto osôb v oblasti bezpečnosti a práva. Ale ekonomická kríza mala dopad aj na tieto slobodné povolania a preto potrebujeme prijať opatrenia v rôznych odvetviach, aby mali rýchly prístup k financovaniu, aby si mohli pokryť svoje potreby v Grécku boli slobodné povelania vážne ovplyvnené memorandum a mnohí prišli o prácu, nemajú sociálne zabezpečenie a nie sú ani e, oprávnení poberať podporu v nezamestnanosti. Takže musíme prijať ekonomické opatrenia na podporu slobodných povolaní nielen v Grécku, ale aj v ostatných členských štátoch, ktorých zasiahla ekonomická kríza. Ďakujem. Ďakujem a Dávam slovo pani komisárke Bienkovskej. Vážení poslanci, chcem sa vám poďakovať za vašu podporu a za veľmi podrobné otázky. Chcem len doplniť, že komisia si uvedomuje podnikateľský potenciál slobodných povolaní a v tejto súvislosti budeme naďalej venovať pozornosťu slobodným povolaniam v rámci akčného plánu podnikateľstvo 2020, ale samozrejme bude to aj zahrnuté do našej stratégie pre vnútorný trh. Aj tam budú slobodné povolania. Zameriame sa na modernizáciu právne predpisy a podobne. Budeme sa snažiť aj určiť priority v prípadoch porušovania, tak ako to spomenuli, ako to spomenul András Šváb. Takže e, stratégia vnútorného trhu bude obsahovať aj niekoľko opatrení na riešenie prekážok, ktoré tu zazneli, ako je napríklad neprimerané kvalifikačné požiadavky alebo e, rozsah regulovaných profesí. Ďalším krokom budú vzájomné hodnotenia, kde sú zahrnuté všetky sektory a činnosti a tu nejde o regulované profesie, toto vzájomné hodnotenie bude posudzovať obmedzenia týkajúce sa kvalifikačných požiadaviek s cieľom odstraniť neoprávnené a neprimerané prekážky. Pokiaľ ide o uznanie profesionálnej kvalifikácie, komisia teraz pracuje veľmi úzko so zástupcami členských štátov, aby sme dosiahli dohodu pre vykonávajúci a ktorý by zaviedol takéto riešenie, jednotné riešenie povedzme pre sestričky, e, farmaceutov a podobne. A potom technická infraštruktúra EPC a tie ďalšie mechanizmy, informačný systém vnútorného trhu budú dokončené pred januárom 2016, to znamená v najbližších mesiacoch. To bola otázka, ktorú položila pani Legry. A Potom po vzájomnom hodnotení pokračovať v činnosti v rámci stratégie vnútorného trhu. Nechcem tu hovoriť ešte o detailoch, lebo budeme mať mnoho príležitostí o tom ešte hovoriť pri orientácii, ako aj po orientácii v kolegiu a potom, keď sa príjme táto stratégia, bude ešte mnoho priestoru na vzájomnú výmenu a myslím, že som veľmi stručne reagovala na všetky otázky a chcela by som len doplniť, že slobodné povolania budú naozaj zahrnuté do stratégie vnútorného trhu modernizácie, inovácie, zmenšovanie prekážok, predpisového zaťaženia je pre nás aj tu veľmi dôležité a budeme na tom pracovať. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, pani komisárka. Končím túto debatu.